výsledok uznesenia o Bielorusku, ktoré bolo prijaté tento rok. Ďakujem. Ďakujem pani Malstrom za vaše jasné posolstvo. Kolegovia, diskusia o tejto téme Bieloruska je tým pádom uzavretá. Hlasovať budeme potom, ako ukončíme rozpravu o dvoch ďalších prípadoch. Prvý z nich sa týka Sudánu a situácie v južnom Kordofane a Modrom Níle. A slovo dávam na úvod pánovi Tanokovi. Napriek nezávislosti Južného Sudánu sú tu nevyriešené spory medzi severom a juhom. Sú to tri oblasti, štát Modrý Níl, Južný Kordofán a Lavie. Toto sú oblasti, ktoré majú značné e, rezervy ropy a vody. Je tu obrovský, obrovský etnický mix v kľúčových regiónov Džuba a Kartún. Um, ehm, sú špecifické ustanovenia, pokiaľ ide o referendum v Modrom Níle a v Južnom Kordofáne, ktoré umožňujú rezidentom určiť svoju vlastnú budúcnosť. Bohužiaľ, prokartumská vláda v Kordofáne prerušila referendum, čo viedlo k potičkám eh, medzi odbrojenými zložkami. 6 tisíc ľudí sa stalo vnútornými presídlencami. Následkom tohto situácie v Južnom Kordofáne a Modrom Níle sa zhoršuje a etnická nubská skupina eh, je cieľom týchto útokov. Cezhraničné invázie v južnom Kordofane a modrom Níle prezident Bašír a jeho režim by bez meškania mali e, vyhlásiť e, zmierenie aspoň na dva týždne. Taká bola výzva medzinárodného spoločenstva. Európska únia e, zohráva vedúcu úlohu v súčasnej kríze. Vysoká predstaviteľka sa pridala k generálnemu tajomníku OSN a ako aj predseda mm, Európskeho parlamentu odsúdili e, toto násilie. Tieto nevyriešené regionálne konflikty e, mm, znamenajú, že medzi severom a juhom sa obnoví vojna. Ďakujem, pán Tanok. Pán Tavareš, ako ďalší. Ďakujem. Južný Sudán prednedávnom vyhlásil nezávislosť. Išlo o veľmi bolestivý pôrod. Kolega Tenok to opísal veľmi dobre aké sily e, tam e, zohrali svoju úlohu, že ten konflikt stále pokračuje, konflikt medzi severom a juhom. V Kurdofáne, v ďalších častiach e, stále vidíme porušovanie ľudských práv. E, Baširov režim, no už sme si na to pri ňom trochu zvykli. Je to jedna z najchudobnejších krajín. Sú tam otrasné podmienky, pokiaľ ide o zdravotníctvo, je tam vysoká miera umrtnosti detí. A všetky zdroje boli minuté v, vo vojne so severným susedom Bašír pripustil vyhlásenie nezávislosti Južného Sudánu, ale vidíme, že mier zatiaľ nastolený nebol. Ľudia sú tam veľmi chudobní a cudzie subjekty skupujú pôdu v Sudáne, pretože vedia, že tam sú zásoby prírodných zdrojov, ropy a Južný Sudán si dobre uvedomuje, prečo tento konflikt vôbec vznikol, prečo k nemu dochádza. Teda, že ide o peniaze na vedenie vojny. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako diskutujeme o takýchto otázkach, my tu v Európskej únii, e, my často len reagujeme. Preventíva pokrývkáva, prevencia pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv. Náš postup vôbec nie je systematický, vôbec nie je kontinuálny. A e, potom e, teda dochádza e, k tomu, že kritizujeme tie ktoré krajiny, ale neuvedomujeme si dobre tie rozdiely alebo príčiny, takže musíme jasne zakročiť vnímajme e, nielen tú krajinu, ale aj celý región, všetky tie sily, ktoré tam e, sa prejavujú, napríklad aj zahraničné sily, mám na mysli Číňanov. No a už sa blížim k záveru. Je potrebné, aby sme stálemu zástupcovi v Sudáne povedali, že sú potrebné systematické, nielen reaktívne opatrenia. Ďakujem pekne. Teraz pani Veržia. Madame. Ďakujem, pán predseda. Referendum o seba určení z 9. januára prístup k nezávislosti Južného Súdánu v júli viedli k nádeji, že sa tento región ukľudní, ale tí, ktorí ho poznajú, vedia, že to tak nie je a že to tak ani nebude, kým sa nevyrieši otázka hraníc medzi obomi krajinami. Nie je to jednoduché. Vidíme, aká je hospodárska a strategická dôležitosť tejto zóny, ktorá má ropu. Dokonca nezávislosť veci zhoršila. Občianské obyvateľstvo e, za to platí cenu. E, sú to vlastne obete leteckých náletov, Mm, preto, lebo mimovládne organizácie nemôžu zasiahnuť, aby im pomohli, o to je to horšie. Hlavní poskytovatelia e, zbraní sú Rusko, Bielorusko, Čína, Spojené štáty, Ukrajina. Teda keby sme konali proti ním, to by uľahčilo túto ťažko, ťažkú úlohu emisárov OSN. Dúfajme, že stiahnutie vojenských síl e, sa naozaj aj zrealizuje. Ďakujem. Pani Veronik de Kajzer. Ďakujem, pán predseda. Toto uznesenie je naozaj veľmi politické. To, čo sa skrýva za súčasným konfliktom a roztržkami je to, čo sa nevyriešilo v rámci um, mierovej dohody v roku 2005. Vtedy sme povedali, že predtým, ako bude Južný Sudan nezávislý, musia byť parlamentné voľby. Tie sa stali v roku 2010, potom referendum na juhu Sudánu. To sa uskutočnilo v, ja- v júni 2011, ale predtým Ostatné problémy sa mali vyriešiť. Nehovorím teraz o rozdelení ropy, o mene, o právach e, severanov, ktorí sú na juhu a naopak. Bolo potrebné, aby hranica bola definovaná, ale nič sa nevyriešilo. Takže dali sme e, OSN e, dôvod na akceptovanie štátu na juhu Sudánu a pritom všetko leží ľadom, nemáme tu dohodu. Myslím si, že nemôžeme pokračovať v riešení tejto otázky bez toho, že by bolo referendum v regióne AB, bez toho, že by sme mali verejné konzultácie, čo bolo potrebné urobiť v Južnom Kordofane a v Modrom Níle. Je potrebný medzinárodný politický tlak, aby sme tento problém vyriešili. A zvyšok, áno, armáda je tam, málo kontrolovaná vrátanie, bohužiaľ, južnej armády, ktorá ešte nie je celkom koherentnou armádou. Takže toľko, nebudem hovoriť o ICC a Bašírovi. Samozrejme, žiadali sme, aby ICC e, konala, aby sa Bašír objavil pred tribunálom v Hágu. Ale je to politická otázka, ktorá je problémom. Ďakujem. Pani Ojuland. Uh, Vážený pán predseda, sudánske, sudánska armáda a uh, hnutie za oslobodenie v Modrom Níle už spôsobili to, že naozaj 100 tisíce osôb museli opustiť svoje domovy a situácia je naozaj kritická. Musím vám pripomenúť, že počas druhej sudánskej občianskej vojny v rokoch 83 až 2005 až 2,5 milióna osôb, hlavne civilné obyvateľstva, prišlo o životy vzhľadom na hlad a sucho. Aby sa nezopakovala takáto obrovská humanitárna kríza, je potrebné podporiť výzvu na okamžité prímerie, a obnovu rokovaní na dosiahnutie politického riešenia tohto konfliktu. A tiež je potrebné umožniť humanitárny prístup k tým, ktorí to potrebujú e, v Južnom Kordofane a Modrom Níle. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz zostáva slovo pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Každý vie, že z Južného Sudanu prichádza len málo dobrých správ a preto sa musíme viac vyjadrovať k tejto krajine. Pred pár týždňami e, nadobudol samostatnosť Južný Sudan, ale to už bolo zatienené násilnými stretmi v júni v Južnom Kordofane. U 8. septembra došlo k uzavretiu dohody o ABA ale časom došlo k ďalším stretom v Kordofane aj v Modrom Níle. Zdá sa, že sa urobí vždy jeden krok vpred a potom zase dva vzad. Bohužiaľ, musíme konštatovať, že politici v regióne nie sú dôveryhodní. Ja súhlasím s kolegami, ktorí požadujú, aby prezident Al-Bashir e, sa dostal pred súd v Hagu. Dohoda z 28. júna z Addis Abeba musí byť dodržaná. Sudánsky parlament sa rozhodol pre vojenskú opciu a to ma veľmi prekvapuje, lebo toto ten konflikt istotne nevyrieši. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dostáva slovo pani Esaja. Menej e Pepe. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Organizácie hovoria, že tisíce osôb unikli do susedskej Etiópie. Dochádza k bojom medzi armádou a ľudovo oslobodzovacím hnutím. A armáda tvrdí, že e, sa teda bojuje v regiónoch a podľa odhadov mnoho ľudí ušlo do Etiópie 20 tisíc osôb, e, títo nemajú kde bývať, nemajú čo jesť. Organizácie na ochranu ľudských práv vyzvali Sudán, aby skoncoval e, s bombardovaním v južnom Kordofáne, totiž takémuto bombardovaniu neustále dochádza. V auguste sme počuli, že tieto civilné útoky e, sa dá považovať za zločin proti ľudskosti v Sudáne je potrebné jasne zanalizovať e, situáciu a na medzinárodnej úrovni e, by tá takáto analýza mala prebehnúť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Gomeš, mene socialistov a demokratov. Ja som e, sledovala v roku 2010 voľby a bola som aj v Džube pred tým referendum a musím povedať, že tejto eh, eskalácii teda došlo, dalo sa to predpokladať. Tí v medzinárodnom spoločenstve, hlavne pokiaľ ide o USA, pokiaľ ide o Africkú úniu, pokiaľ ide o Európsku úniu, tí, ktorí zatvárajú oči pred zločinmi al-Bashira, títo prispievajú k jeho beztrestnosti, nechcú ho vydať Den Hagu a títo musia prijať zodpovednosť za tento vývoj s množstvom stratených životov a teda mm, zodpovednosť za to, že humanitárne agentúry nemajú prístup k postihnutým. Väčšina uznesení Európskeho parlamentu odporúča, je teda veľmi rozumná vo svojich odporúčaniach, ale mám určité obavy o to, či dosiahneme pokrok v riešení tohto konfliktu. Ako povedal Wim de Kaiser, tento konflikt je politickej povahy medzi severom a juhom. Ak budeme pokračovať ďalej, touto mediáciou, tejto mediácii, ak to budú robiť e, napríklad ľudia ako Beky, tak sa obávam, že nedosiahneme zlepšenie. Ďakujem pekne. Teraz pán Paška dostáva slovo e, za EFD. Pán predsedajúci, vážená pani komisárka, myslím si, že nikto z tých, ktorí už dlhší čas vnímajú správanie sa sudanského prezidenta Omara al bashira si nerobil žiadne ilúzie o tom,

vyhlásila núdzový stav. Následne došlo ku krvavým zrážkam. 16 tisíc obyvateľov tejto oblasti, takmer celá, celá, e, celé obyvateľstvo e, provinčného hlavného mesta utieklo. O to dôležitejšie, aby Africká únia začala spolupracovať s Medzinárodným súdnym tribunálom Povedomie pre ľudské práva treba podporovať a treba ich aj rešpektovať. Potrebujeme súrne ukončiť beztrestnosť z jednotlivých zločinov. Proces v Den Hágu proti prezidentovi Al-Bashirovi len začiatkom v zmysle právneho štátu a ľudsk- ľudských práv bez právneho štátu tu bude mať vždy len starých a nových tzv staré a nové tzv. Eh, failed states, zlyhávajúce štáty. Ďakujem. Danke, Ďakujeme pánu Obermajerovi. Teraz má slovo pán Kelly. Eh, poradca Amnesty eh, International pre takéto krízy hovorí o tom, že je tu o snahy ne, e, neinformovať vonkajší svet o zločinoch. Treba sa treba prestať odvracať pohľad. E, aspoň my dnes tak robíme. Južný Sudan sa stal naj, s najnovším štátom e, nového, nášho, nášho sveta, ale nenasledoval logicky hneď mier. Už v roku 21 povedal ob, občan, ktorý, bol, ktorý zahynul, e, predpovedal e, takéto udalosti. Južný Kurdofán má 80 obyvateľ, zmiešané obyvateľstva. No, musíme sa snažiť pomôžiť, pomôcť ľuďom, aby mohli pracovať na svojich úrodách a vyhli sa bombardovaniu. Prosím. Ďakujem, pane przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. V kontexte tohto uznesenia sú dva dôležité aspekty. Je zabezpečiť ochranu občianskeho obyvateľstva, zastaviť masívne bombardovanie tisícov ľudí, pretože títo opúšťajú svoje domovy za strašných podmienok, nemajú potraviny, je to zločin proti ľudskosti. To musí prestať. Južný Kordofán potrebuje naliehavú humanitárnu pomoc zo strany krajín, mimovládnych organizácií potrebujeme diskutovať eh, so sudanskými orgánmi, aby sa pomoc a potraviny dostali k obetiam. 200 tisíc ľudí, z čoho 70 tisíc detí a žien potrebujú naliehovú pomoc. Takže na to potrebujeme nástroje. Taktiež tu musí byť zabezpečená prítomnosť nezávislých eh, pozorovateľov a rešpektovanie ľudských práv. Ďakujem. Ďalší rečník. Des. Mnohé roky tu v parlamente hovoríme o situácii v Južnom Sudáne. Na juhu Sudán je eh, dominantné kresťanské obyvateľstvo. Už po 10 ročia toto obyvateľstvo neopísateľným spôsobom trpí jednotlivé milície arabsko-muslimské pod vedením prezidenta tu v zásade e, realizovali genocídu, e, úmrtia, e, znásilnenia a tak ďalej. Je preto veľmi nezodpovedné, čo e, turecký prezident Erdogan povedal, keď povedal, e, že v porovnaní s oblasťou, e, s pásmom Gázy, nevníma v Južnom Sudáne príklady e, genocídy. My ako Európsky parlament by sme mali ľudí na juhu Sudánu podporovať a Európska únia by mala tomuto mladému štátu pomôcť, aby tie, títo ľudia mali e, istú bezpečnosť pre budúcnosť. Ďakujeme pani eh, Geringen de Odenberg. Thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda. Chcem vyjadriť hlboké obavy kvôli situácii eh, v Južnom Kordofáne a Modrom Níle. To vypuklo 1. septembra medzi sudanskými silami a oslobocujúcej armády. Tieto potičky ukázali sa veľmi brutálne. Výsledky viedli k strate mnohým nevinným životom a k vysídleniu mnohých ďalších. Toto šírenie násilia znamená, že musíme zabezpečiť humanitárnu pomoc pre tých, ktorí sú postihnutí násilím. Zdôrazňuje potrebu vytvoriť čo najskôr rokovania medzi bojujúcimi stranami, aby sa zabezpečil miera stabilita Politické riešenie je kľúčové pre krajinu, preto musíme túto potrebu zdôrazniť. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu vyzývam obe strany, aby prestali s násilím a výzva, vyzývam ich, ako aj medzinárodné spoločenstvo, aby prijali všetky opatrenia na zabezpečenie ochrany a garancií všetkých sudanských občanov. Ďakujem. Ďakujem. Pani Kretu. Pán predseda, pani komisárka, bohužiaľ 9. júla vznikol nový štát, ale to neznamenalo začatie novej mierovej éry. Asi 200 tisíc ľudí e, zomrelo alebo prišlo svoje domovy kvôli eskalácii násilia, a nedostatok humanitárnej pomoci pre Južný Kordofán a Modrý Míl je tragický. 15. augusta e, vydala vysoká predstaviteľka pre ľudské práva správu a tu sa ukázalo, že kartonské turecké vojenské síly porušili všetky medzinárodné dohovory a neberú ohľad ani e, na obete násilia. Takéto porušenia medzinárodného práva nemôžu byť tolerované, hlavne preto, lebo všetky tieto veci sú vojenskými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti. Prvou prioritou je zastaviť boje a poskytnúť tak potrebnú pomoc e, občianskému obyvateľstvu. Uplatňovanie dohovoru o stiahnutí z Abej. To, um, toho mediátorom bol juhoafrický prezident. E, bolo šancou pre mierový, e, pre mierové riešenie konfliktu, ak to bude akceptovať medzinárodné spoločenstvo. Teraz pán Sonik, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Počas tohto konfliktu alebo počas eh, agresie severskej vlády Severného Sudanu proti juhu musíme venovať pozornosť tragickej situácii občianského obyvateľstva, ktoré nemá prístup k potravinám, vode. Situácia sa zhoršuje aj preto, že organizácie, ktoré chcú pomôcť, nemajú prístup k týmto obyvateľom v problémoch a tieto problémy sa stále prehlbujú. Medzinárodné spoločenstvo musí skutočne konať energickým spôsobom. Občianske obyvateľstvo sa nemôže ubrániť bombardovaniu. Osoby zodpovedné za eskaláciu tohto konfliktu by mali byť ehm, postavené pre túto zodpovednosť. My musíme zdôrazniť a posilniť našu pomoc a uvyriešiť tento konflikt. Ďakujem, pán Repo. valtion etelä teda sudanin itsenäistyminen. Pekne. E, Južný Sudán je najnovším štátom e, celosvetovo. Oddelil sa od Sudánu iba prednedávnom, ale to neprinieslo pokoj a mier civilisti a civilné budovy e, sú bombardované, používajú sa na šlapné míny, takže vidíme, že Al-Bashir nemá záujem o mierové riešenie situácie. Dodržiavanie humanitárneho práva je ale povinnosťou aj počas vojenského konfliktu. Európska zahraničná služba e, sa musí asadzovať za prímerie a musí vyjadriť, že iba politické riešenie je cestou k udržateľnému mieru v Súdane. Ďakujem pekne. A na záver pán Kutaš má slovo. Ďakujem, pán predseda. Ako sa dalo predpokladať, prehlásenie nezávislosti Južného Súdanu neprinieslo politickú stabilitu, ale viedlo k civilným konfliktom, ktoré ohrozujú miera bezpečnosť v regióne. Nový africký štát znamená nové výzvy, ktoré môžu viesť k dominovému efektu na africkom kontinente. Regionálne napätie znamená, že úloha Africkej únie je ťažšia. Nad rámec týchto vecí najdôležitejšie ja je humanitárna situácia, pretože tento konflikt znamená, že poskytovanie potravín je ešte komplikovanejšie. OSN nedokáže poskytnúť túto pomoc a humanitárne organizácie a UN Relief e, nemôže pomáhať. Myslím si, že preto musíme podporiť okamžitý prístup humanitárnych pomoc, aby sme nezvyšovali počet humanitárnych obetí, obetí humanitárneho konfliktu. Predtým, ako dám slovo vám, pán posel, modrá karta. Are you willing to accept? Yeah, Go ahead, Mr. Posel. pán posel, nech Prepačte, na kolegu Kutaša mám otázku či pokiaľ ide o Južný Sudán, či ho už teraz vyhlasuje za zlyhaný, má čo mu vôbec nechcať šancu a nechce ho podporiť. Eh, Ďakujem za túto otázku. Nie, nemyslím si to, nepovedal som to a nemyslím si, že sa to dá pochopiť z môjho prejavu. Ja som za to, aby sme dali Južnému Sudánu šancu. Ďakujem. Pani komisárka, dávame šancu Južnému Sudánu? Áno, pán predseda, celkom iste. Dúfam, že áno. Vážení poslanci, ďakujem za to, že ste hovorili o Južnom Súdáne, o Južnom Kordofáne a Modrom Níle dnes na programe hoci táto diskusia sa týkala Sudanu ako takého, musíme ukázať, že vo, vojna bez obrazov nie je zabudnutá. Súdanská vláda obmedze, obmedzuje prístup monetárnej pomoci do Južného Kordofanu a Modrom Súdanu. 50 tisíc e, občanov stratilo svoje domovy a 200 tisíc um, postihol tento konflikt. Obmedzený prístup znamená, že nevieme, čo sa deje v teréne a nevieme, ako pomôcť eh, obyvateľom. Pred niekoľkými týždni komisárka Georgieva vyzvala, aby, sme, aby, aby medzinárodné organizácie boli schopné konať svoju prácu v Južnom Kordofáne. A to isté sa týka aj Modrého Nílu. Napriek eh, obavám, ktoré máme, určitá pomoc sa poskytla zvlášť eh, kvôli tomu, že tu boli umiestnené predbežne e, centra, z ktorých sa distribuovala táto pomoc. Humanitárny e, rozpočet e, predstavuje 100 miliónov eur a to sa navýšilo dodatočnými 40 miliónmi zo strany naliehavej rezervy. Toto umožní zmierniť túto ťažkú situáciu vrátania Južného Kordofánu a Modrého Nílu. Porušenie ľudských práv, to, sa, to je v správach o bombardovaní, o mm, krokoch vojenských síl, e, arbitrárne zatknutia e, a podobne. Toto sú všetko veľmi znepokojivé správy a ďalšia správa e, hovorí o systematickom ničení príbytkov. Situácia je kritická neproporčne sa využíva sila a nerozlišujú sa civilné a vojenské ciele. Niekedy e, sú ľudia cieľmi týchto útokov kvôli svojej etnickej príslušnosti. Snažíme sa situáciu riešiť. EÚ urobilo prehlásenie o prebehajúcom násilia. Vyzýva strany, aby hľadali mierové riešenie. E, špeciálny vyslanec pán Marsen vyzýva Ehm, mnohých svojich rezortných partnerov, aby poslali toto posolstvo aj ďalej. Africká únia, OSN a USA eh, chcú mať spoločný prístup. Podporujeme mediáciu prezidenta Mbekiho a ostatných pre Európsku úniu bezpečnosť a stabilita v hraničných oblastiach medzi Severným a Južným Sudánom je predpokladom pre mierové vzťahy medzi obomi krajinami. Ale samozrejme, ani stabilita, ani bezpečnosť sa nedá dosiahnuť bez e, ľudských práv a demokracie. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Diskusia o Sudane je tým pádom ukončená a hlasovať budeme hneď potom, ako skončíme našu rozpravu. Posledná téma sa týka Eritreji a prípadu Davita